Dear friends, ladies and gentlemen, let us start. Vážení kolegovia, začneme. Nemám tu e, úplne e, dokumenty, neviem, či je tu Richard, prípadne... OK, sorry. Prepačte. Takže začneme. Bod číslo 1 Máme tu dvojdňové stretnutie, dvojdňovú schôdzu. Ak nie sú ďalšie pripomienky, môžeme prijať program. Vyzerá to, že žiadne pripomienky nie sú. Oznámenia predsedu, žiadne oznámenia nemám. Akurát jednu vec by som chcel povedať, a to síce, spomínam si, a mali by ste teda aj vypamätať na to, že 21. februára budeme mať na ITRE vypočutie, ktoré sa bude týkať e, smernice e, pre plyn a novelizácie tejto smernice. Spoločne s koordinátormi sme toto vypočutie pripravili 21. povedal pán predseda novembra, ale chcel povedať februára. E, potom schválenie zapisnice zo e, schôdze. E, schôdza bola 27. 28. novembra 2017, ak nie sú žiadne pripomienky a nebudú žiadne pripomienky do konca tohto stretnutia, do konca tejto schôdze, tak zápisnica bude považovaná za schválenú. Ideme na ďalší bod, bod číslo 4, verejné vypočutie, budúcnosť obrannej priemyselnej politiky. Ako viete, je to taká nová myšlienka a chcem opäť zdôrazniť aj pre kolegov poslancov z výboru sede z výboru pre zahraničné otázky, teda oni majú ten podvýbor pre bezpečnosť a obranu. A oni s touto témou prišli ako prví. Samozrejme, bezpečnostná a obranná politika tá je zodpovednosťou, Mm, výboru pre zahraničné otázky. Pod tento výbor spada. Ale tá priemyselná stránka celej tejto politiky, tá už spada pod nás. To je zjavné z toho názvu. Takže preto sa tejto téme venujeme aj tu na ITRE. My sme zodpovední za prípravu všetkých priemyselných aktivít v rámci tejto smernice, je, alebo v tomto, v tomto v celej tejto aktivite, tak? E, ďakujem, že nám s tým pomáhate. Máme tu hlavného spravodajcu tejto správy. Ďakujem, že ste prišli medzi nás. Bude potom čas aj na e, rozpravu, ale teraz by som chcel povedať, že máme e, tu viacerých rečníkov. Máme tu vlastne aj nové témy, ktoré sa to týka. Budeme o tom hovoriť s rôznymi hostiami, s rôznymi profesionálnymi odborníkmi a pracujeme na základe návrhu komisie, pokiaľ ide tento rozvojový program Európskej e, obrannej priemyselnej politiky. Tento program je prvým legislatívnym výsledkom Európskeho obranného fondu a pre ďalší MFF komisia pripraví legislatívny návrh nového programu a spolu s ním príde aj návrh pre výskumný program, Európsky obranný výskumný e, program. ITRE je gestorským e, výborom pre tento návrh a úzko spolupracuje na základe pravidla 54 eh, s eh, výborom pre rozpočet aj s podvýborom SED, ako som spomínal, čo je logické, pretože potrebujeme na to mať isté vyčlenené, eh, vyčlenené finančné prostriedky a takisto je to prepojené aj na témy bezpečnosti a obrany. Preto chcem medzi nami privítať pani spravodajkyňu za ITRE, pani Françoise Grostet, potom máme tu z výboru pre rozpočet, e, tam je zástupcom pán Esteban González Pons, neviem, či tu momentálne zatiaľ je, možno príde trochu neskôr. A potom pán Jon Mirča Pasku, e, spravodajca na výbore AFET na základe pravidla 54. Toto takisto zatiaľ ešte nevidím. A takisto máme tu aj zastupcov výboru regionov, pokiaľ ide Európsky obranný fond, to je pán Turle. On je spravodajcom výboru regionov k tejto téme, k téme Európskeho obranného fondu. Máme na túto diskusiu k dispozícii 2 hodiny a 30 minút, takže chcem poprosiť, eh, aby naši kolegovia e, vystúpili na úvod maximálne 10 minút každý, pretože radšej by sme sa e, potom porozprávali v tom ďalšom čase a vždy je lepšie viac času si vyhradiť na tú diskusiu, než na samotné nejaké e, prezentácie individuálneho typu. Takže pán Jan P. Pír, pán Jan Pír, generálny tajomník e, asociácie Aerospace and Defense Industries. Ako dobre viete, my sa spoliehame na e, tieto naše e, obran, na tento náš obranný priemysel, e, vesmírny priemysel, letecký priemysel, e, radí ich aj podporíme v ich aktivitách. Takže nech sa páči, pán e, Pier, vy vystupujete ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj výborom za, e, kolegom z výboru ITRE za túto pozvanku. Ja som rád, že tu môžem v mene nášho sektoru e, sa tejto téme e, európskej obranej priemyselnej politiky k tejto téme sa teda e, vyjadriť. Vieme, že to bolo na rade už v decembri a e, viem, že teraz parlament tomu pripravuje aj svoju správu. Ja nebudem teraz hovoriť o jednotlivých dokumentoch, ale chcel by som zohľadniť alebo spomenúť niektoré princípy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité v rámci nášho priemyselného sektoru. Trochu som prechladnutý, tak sa ospravedlňujem. Predtým, ako sa budeme venovať obsahovým témam, iba chcem povedať, my sme asociácia e, obranného priemyslu aj leteckého priemyslu a zastupujeme viac ako 3000 podnikov v Európe zo severnej, južnej, západnej a východnej Európy. Máme 24 národných asociácií zo 16 členských štátov Európskej únie a potom máme aj národné asociácie z Norska a z Turecka, ktoré sú takisto našimi členmi. Takisto máme ďalších 15 nadnárodných spoločností, ktoré sú tiež členmi nášho združenia. A Máme tam zastúpené aj malé stredné podniky, máme zastúpených e, aj teda menšie podniky, menšie krajiny, to sú Švedsko, Polsko, Holandsko, <laughs> Bulharsko a Rakúsko. Prečo spomínam práve všetky tieto údaje, je to preto, lebo chcem povedať, že naozaj zastupujeme európsky priemysel vo všeobecnosti, aj väčšie firmy, aj stredné firmy, aj tie menšie, naozaj to geografické pokrytie, aj veľkostné pokrytie, pokiaľ ide podniky, je veľmi dobré, myslím si. Naša, e, naš priemyselný sektor plne podporuje aj obranný fond, aj výskumný program, aj ten priemyselný e, program. To všetko sú iniciatívy, ktoré podporujeme. Prečo? Poprvé, náš sektor je E, mm, veľmi súťaživí. My máme kvalitné produkty, patríme medzi lídrov na celom svete. E, myslím, že môžeme súťažiť naozaj na úrovni aj s mimoevropskými e, našimi rivalmi, ale je to častokrát, častokrát výsledok toho, čo sa už spravilo v minulosti. Momentálne tie programy smerom do budúcna až také nie sú. Peniaze sa vynakladajú v Európe, ale nemáme momentálne taký silný, efektívny domáci trh pre naše výrobky. Musíme sa e, venovať novej generácii e, technológií v mnohých oblastiach a vidíme, že už aj v európskych e, ozbrojených sílach častokrát sú technologické alebo výzbrojové nedostatky, čo si do, dobre mnohí uvedomujeme. Bez nových programov nebude e, nebudeme, mať schop, nebudeme, nebudeme schopní byť e, naďalej lídrom v tejto oblasti, konkurenceschopným lídrom a ani nebudeme mať tie zručnosti, tie kompetencie alebo e, zručnosti, schopnosti, know-how. E, a pokiaľ o tento know-how prídeme, tak ťažko sa bude získavať naspäť do budúcna. Čiže práve preto je to dôležité e, povedať, že aj pokiaľ sa keď niečo stane, prídeme vôbec o ekonomický rozvoj v tejto oblasti. E, Takéto programy sú preto veľmi dôležité aj pre celú e, Európu ako takú, celú Európu alebo celkovú, aj pre jednotlivé členské štáty, aj pre ich hospodárstva. E, samozrejme, mnohé z, týchto, z týchto programov alebo mnohých systémov sú veľmi e, komplexné a žiaden členský štát nedokáže takéto e, technológie zaplatiť samo sebe. Treba preto spolupracovať. Ale nie je to iba otázka finančná. Nakoniec, keď e, tá interoperabilita je silná, keď sa znižujú náklady na e, používanie takýchto technológií, je to celkovo prospešné. Samozrejme, nie je to ľahký proces, ale treba túto interoperabilitu posilniť, pokiaľ chceme čeliť tým výzvam, ktoré dnes v Európe máme. EDF, takisto aj ten výskumný program a tá priemyselná politika sú v tomto dôležitými nástrojmi. My chceme katalizovať medzinárodnú a cezhraničnú spoluprácu v rámci EÚ, posilniť spoluprácu, pokiaľ ide technologickú excelentnosť a tým pádom aj posilniť strategickú autonómnosť nášho európskeho sektoru. A práve preto sú investície veľmi dôležité, pretože e, E, tam e, sa nám podarí preklenúť tú fázu medzi výskumom a medzi používaním na trhu. V minulosti častokrát tam e, mnohé projekty skončili v úvodzovkách a nepodarilo sa im dostať do tej poslednej fázy a tomuto chceme zabrániť do budúcna. Preto e, podporujeme e, tento program EDIP, ale musí to byť ambiciozný program, ktorý bude naozaj dôležitý svojim objemom a významný. A preto e, súhlasíme s tým, čo hovorí e, komisia, teda, že 500 miliónov e, na roky 2019-2020 a potom e, ambícia miliardového programu na ďalšie roky. Keď to bude menej ako toľkoto, tak tie ambície nikdy sa nám nepodarí splniť. My naozaj chceme toto využiť na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi. Ale nejde iba o to, ak, koľko peňazí minieme, ale aj ako tieto finančné prostriedky budeme vynakladať. Treba to efektívnym spôsobom robiť. Treba, aby bola konzistentnosť medzi EDIP a medzi ostatnými programmi, programami na úrovni či už EÚ alebo členských štátov. Treba k tomu pristupovať holisticky, e, pokiaľ ide aj o ten e, obranný fond, pokiaľ ide o ten výskumný program, treba to spoločne naplánovať a paralelne. A ten plán pre investície treba koordinovať aj s plánmi jednotlivých členských štátov. Treba, aby sa to navzájom dobre doplňalo a nie, aby to išlo duplicitne. A e, takýto program EDIP by bol práve v tomto ohľade veľmi pozitívnym krokom vpred. Furthermore, to make a difference, it's not just a okrem toho nie je len o mieru financí. What you spend the money on, obviously. So EU must spend its money Takže Európska únia musí tieto prostriedky použiť na rozvoj takých e, kapacít, ktoré prinesú nejaký rozdiel, operačný rozdiel a technologický rozdiel. Musíme byť naozaj v jadre. A keď chceme zabezpečiť to, aby Európska únia na to potrebovala zabezpečiť naozaj proces, aby sa pokryli potreby členských štátov a odtiaľ potom sa určí, že ktoré z týchto sa uspokoja v rámci spolupráce. Samozrejme, že európske peniaze idú do európskeho priemyslu, to je dôležité z ekonomických, politických a bezpečnostných dôvodov a potom je to otázka, ako zadefinovať európske priemysle Založenie týchto VU je jedna vec, ale nie je to postačujúce. Musíme si zabezpečiť, aby financovanie z EÚ posilnilo technologické kapacity v EÚ a že know-how, ktorý vyplýva z aktivít EÚ, zostane aj v EÚ. A ako to máme dosiahnuť, to je určite otázka, ktorá je súčasťou legislatívneho procesu a k tomu sa ešte môžeme vrátiť aj neskôr v rámci otázky a odpovedí. Teraz pokiaľ ide o inkluzívnosť a efektívnosť eh, financovania z EÚ. Určite to by muselo byť také, aby zabezpečilo prínosy všetkým reťazci, väčšie firmy, menšie firmy, všetci by mali mať rovnakú príležitosť mať prístup k týmto prostriedkom a zároveň ale efektívnosť programu či účinnosť programu by nemala byť ohrozená. Eh, ten základný kontrakt musí zabezpečiť eh, to, tú vedúcu úlohu priemyslu a tam z toho by mali plývať potom tá úloha pre celý reťazec E, určite výrobok je vždy konkurencieschopný, keď je celá, celý reťazec konkurencieschopný. A všetci musia sa snažiť zabezpečiť efektívnosť. E, to znamená, že je potrebe posilňovať na jednej strane cezhraničnú spoluprácu a na druhej strane zabezpečiť, aby ten zásobovací reťazec bol riadený technológiou a logikou a logistikou a nie podľa národnosti. Takisto financovanie bude závisieť e, bude, teda vlády sú, to, sú jedinými e, e, zákazníkmi, ktorí nakupujú obranné prostriedky a oni ich jediní, ktorí rozhodujú aj o exporte, tak e, nemôže žiadna vláda dať peniaze na stôl bez toho, aby zaviazala príslušnú firmu a aby dodržiavala príslušné legislatívu. Samozrejme, je možné takýmto spôsobom akúkoľvek firmu vlastne aj položiť že je treba zabezpečiť to financovanie EÚ v, v rozvojovej otázke, ale nie vždy sú tieto parametre splnené. Takže pokiaľ ide o rozvoju pomoc, e, teda ten rozdiel medzi tými e, skutočnými nákladmi a tými celkovými nákladmi, to musí byť e, znášané potom členskými štátmi. Takisto špecifika sú aj v určitých exportoch a importoch a Tiež e, je potrebné, aby členské štáty mali zodpovednosť v prípade exportu a vlastníctvo, duševného vlastníctva by malo zostať v e, členských štátov a malo by byť tomu tak, aj keď sa zmení potom vlastník e, v výsledku projektu ehm, rozhodnutia o exportu by mali byť ponechané pre rozhodovanie čl- pre členské štáty. Takže v závere by som chcel ešte spomenúť a potom sa môžem ešte vrátiť v diskusii k tomu. Európsky priemysel je konkurencie schopný na báze investícií alebo vďaka investíciám z minulosti, ale EÚ je stále naj, druhým najväčším trhom na svete, ale koná stále tým národným postupom či spôsobom a nepodarilo sa jej stať sa globálnym lídrom Takže keď sa tu niečo nezmení, nebude možné udržať si túto schopnosť. a preto priemysel, priemysel podporuje tento fond na podporu obrany. A určite je to aj politicky, koncepčne, aj finančne veľmi dôležitý krok vpred. Predseda, ďakujem pekne za váš prednášku, vaše pripomienky, vaše návrhy. Môžeme prejsť k ďalšiemu e, rečníkovi, to je pán Jakub Landovský, ktorý je e, námestníkom ministra obrany v Českej republike. V rámci naš, prvej časti nášho hearingu máme tu aj zástupcov priemyslu, aj zástupcov členských štátov Myslím si, že naozaj tento pohľad v priemyslu a pohľad členských štátov, to je veľmi dôležité, ale tá druhá časť, pretože ideme smerom k tomu rozvoju obranného priemyslu alebo programu pre rozvoj obranného priemyslu a takisto je tu aj Európsky výskumný program pre obranu. To je tiež súčasťou viacročného finančného rámca. Takže v druhej časti budeme diskutovať o celej otázke s, s zástupcami vedeckých inštitúcií, teda vedcami, výskumníkmi, takže druhá časť bude viac venovaná výskumu a vývoju a inováciám teda druhá časť našho hearingu. A teraz e, sa dívame na to z pohľadu priemyslu a z pohľadu členských štátov. Teraz je čas e, dať slovo členským štátom. Máme tu Českú republiku. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za slovo, vážení poslanci, dámy a páni, je to pre mňa veľká čest, že môžem vystúpiť v tomto výbore a môj prejav sa bude týkať pohľadu na súčasný rozvoj e, obranej politiky, európskej obrannej politiky z pohľadu členského štátu Českej republiky, ktorý je menším členským štátom. Chcel by som vychádzať z svojho pôvodného alebo prvého dojmu, ktorý som mal z Bruselu, keď som sem prišiel dnes ráno a mám pocit, že očakávania e, sú naozaj už veľmi citeľné. Myslím, nebudeme posudzovaní len úspechom a množstvom peňazí, ktoré budeme k dispozícii, ale budeme posudzovaní aj z hľadiska e, hlbokej histórie obranného priemyslu, ktorý v Európe máme ktorý siaha až do 50. rokov. A chcel by som sa vrátiť tomu, že veľa sa zmenilo od 50. rokov. Musíme vziať do úvahy, že terazšie hrozby sú oveľa inakšie, než boli v 50. rokoch a naša schopnosť e, zabezpečiť vojenskú schopnosť e, odolávať týmto hrozbám sa tiež mení. Takže je veľmi dôležité vidieť, prečo vlastne sme sa ubrali touto cestou. Veľkým dôvodom je, že máme spoločnú stratégiu, spoločnú globálnu európsku stratégiu a my musíme nájsť prostriedky, ako presadzovať túto stratégiu po celom svete. A ak toto má byť úspešné, musíme nájsť aj spôsob, ako to napojiť na súčasť ostatné existujúce obranné rámce, ktoré existujú v Európe, ktoré pozostávajú v podstate z NATO a keď hovoríme o vzťahoch NATO a EÚ, treba hovoriť o dvoch veciach, pretože tieto dve, tieto dva tituly sa vlastne navzájom e, dopl, doplňanie sa navzájom a takisto aj určitá reputácia. Teda v tomto prípade naozaj peniaze pomážu len vtedy, keď naozaj sú použité na tie správne e, vojenské výdavky, ktoré vieme poskytnúť na príslušný, plne príslušných úloh. Takže ja si myslím, že prvý dôležitý krok je riešiť niektoré z týchto problémov, ktorým čelíme v súvislosti s príjmaním Európskej stratégie a súčasná iniciatíva, ktorá e, začína od EDP, e, nás viedla k tomu, aby sme vytvorili nové strategické ciele, aby sme podporovali výskum a vývoj v, e, našich, no, v našom obrannom priemysle. Takým EÚ musí mať tie najlepšie technológie, ktoré sú k dispozícii, napriek tomu, že máme momentálne veľmi fragmentovaný kapitál a je tento priemysel veľmi segmentovaný, ako už to to bolo spomenuté predrečníkom. Avšak priemyselná konsolidácia naozaj by mala byť eh, vedená ekonomickou efektívnosťou, ale je treba na začiatku urobiť, presne si povedať, čo je treba urobiť hľadiska schopností obzbrojených síl, čo presne potrebujú tá PESCO iniciatíva je určite dobré východisko, je to dobrá politická cesta pre všetky iniciatívy, ktoré spadajú pod štruktúru PESCO a musíme naše zdroje používať efektívnejšie, využiť technológie, ktoré sú vzájomne prepojiteľné, a budú spolupracovať lepšie než v minulosti. Tiež musíme uznať, že sme ešte veľmi ďaleko od toho, aby sme splnili tú základnú podmienku pre vytvorenie jasnej vízie pre našu konsolidovaný európsky základ priemyselný. Na to budeme potrebovať konsolidovaného alebo unifikovaného alebo jednotného zákazníka aj užívateľa. Musíme sa jasne rozhodnúť, či chceme naše priemysly rozvíjať len kvôli tomu, aby boli silnejšie, alebo chceme vytvoriť naozaj taký kom, kom, zložitejší a sofistikovanejší e, obranný trh. A to sú vlastne tie rozhodujúce veci, o ktorých bude závisúť budúce kroky. Už sme začali sme sa hýbať a všetci chápeme, že musíme postupovať krok za krokom, aby sme naozaj vybudovali silnú štruktúru a podpora všetkých európskych štátov v tomto procese je, je podstatná a preto je potrebné prijať e, opatrenia, ktoré zapoja aj malé stredné podniky, aj na, podniky na úrovni EÚ, ako napríklad sú tu programy, ktoré boli už navrhnuté pre EDP, EIP a myslím, Česká republika už je, e, urobila ten krok pred v prípade PESCO, vrátane iniciatívy EDF a EDP sme urobili ďalší krok a máme viaceré priemyselné kroky, ktoré sú pripravené E, pre rozvojový program. Náš e, základ sa rozvíja, po priemyselný základ sa rozvíja aj v, alebo stojí na našich priemyselných firmách. Je to naozaj e, exportný segment, ktorý vlastne prináša o 9 svojich činností práve z exportu. Náš export sa za posledných 5 rokov dokonca strojnásobil. Medzinárodná spolupráca je preto pre nás podstatná a my musíme rozšíriť náš prístup k existujúcej zásobovaciemu reťazcu a a snažiť sa získať aj nové. Medzinárodná spolupráca je kľúčom pre zabezpečenie bezpečnosti e, zásobovania pre, alebo zásob pre naše e, ozbrojené sily. E, spolu, vzájomná spolupráca potom povedie k menšej závislosti. Náš, náš priemysel je z väčšej časti v rukách súkromných, takže rozumie veľmi dobre, že musíme zabezpečiť vyvážený prístup, ktorý bude zohľadňovať potreby e, ozbrojených síl a zároveň to bude biznis orientované a musíme pracovať na to splnení týchto cieľov. Náš obranný priemysel bol tradične postavený na sektore malých a stredných podnikov a tá definícia, ktorá platí pre tento sektor je mať zamestnancov aspoň 250, do 250 zamestnancov a z exportným úspechom naše firmy prekročili tieto počty a preto tieto firmy nebudú môcť e, vyrásť do takých e, obrovských rozpočtov ako napríklad Airbus a podobne. E, my vítame preto tú novú kategóriu stredné veľkosti podniku midcap, ktoré budú určitým pre, krokom medzi malými a veľkými podnikmi je tu treba vytvoriť ale jasnú stratégiu, aby sme e, zapojili naše odbojené sily pri určovaní ich e, cesty alebo ich smeru. E, na to potrebujeme pripraviť tú stratégiu, ktorá obsahuje hlavné princípy, o ktorých si myslíme, že to bude sa rovnakým spôsobom uplatňovať na európskej úrovni. Ja som presvedčený, že e, obranný priemysel je strategickým priemyslom, ku ktorému nemôžno pristupovať tak ako k čomukoľvek inému na trhu, pretože tvorí základ e, obranného ekosystému a preto potrebuje svoju vlastnú politiku. Musíme ich zapojiť opatrným spôsobom, aby sme im nepoškodili ale zároveň treba zohľadňovať potreby primárnych užívateľov. Tiež musíme zabezpečiť, aby záujmy primárnych užívateľov boli jasne zadefinované. A v tejto chvíli si myslím, že sme na dobrej ceste, aby sa nám podarilo dosiahnuť tieto ciele. Český, česká iniciatíva pre spoluprácu v tom programe už bola vyhodnotená našim obranným priemyslom a tiež spolupracujeme s krajinami ako Slovensko, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Španielsko a tiež vedieme diskusie o tom, ako máme vytvoriť alebo založiť najférovejšie podmienky pre tie kritéria oprávnenosti a pri príprave pre rast. Takže určite si vypočujeme na radi názory Európskeho parlamentu od vás a ja by som teraz eh, mohol týmto skončiť a som pripravený odpovedať vaše otázky. Ak budete nejaké mať, ďakujem za pozornosť. Thank you for your speech and your... Ďakujeme za váš príspevok, za pripomienky. Ak môžem začať diskusiu, drahí priatelia tým, že dám slovo hlavnej spravodajkyni pani Groste. François, nech sa páči. Si beaucoup, monsieur le président. Ďakujem pekne. Obranného programu, na ktorom pracujeme tu v Európskom parlamente. A je veľmi dôležité zdôrazniť eh, inovať, ale aj zastupca eh, asociácie aerospace a obranného priemyslu. A a tým sa e, má podporiť nová forma spolupráce s ďalšími európskymi e, partnermi. Hovorili sme o malých stredných podnikoch, chádzalo k úniku mozgov a úniku technológií. To je veľmi dôležité. Takže pre mňa otázka, ktorá je dôležitá, keďže tu hovoríme o Európa e, od investícií do obranného sektoru. Hovorili sme tu o európskych podnikoch, pekne. Pani spravodajkyňa? Z výboru pre rozpočet asi tu nie je nikto, pretože je to naše stanovisko v zmysle článku 54, to isté sa týka aj SEDE. Nebudeme mať spravodajcu k tomuto stanovisku, máme tu však zástupcu SEDE. Neviem, chcete vystúpiť, drahý priateľ? Teraz je možné, v mene SEDE nie, neskôr. Dobre. Poďme na zástupcov politických skupín, pán Poche, menej SAD. Ďakujem pekne za slovo, príjemné tvrdiť, že väčšina európskych firiem obraných má európskych vlastníkov skutočne. A možno dôležitá otázka na záver. V akých oblastiach obrany politiky je spolupráca na európskej rovni jednoduchšia a v ktorých naopak je oveľa komplikovanejšie? Ďakujem. Thank you very much, colleague. Tak tým je skutočnosť, že európske členské štáty nedávajú dosť peňazí na vlastné armády. A troška sa obávam, že aj poslanci tu budú vnímať tento program ako náhradu za to, že budú vynakladané skutočné prostriedky, zmysluplné, do fungovania ich vlastných armád. A otázku, ktorú preto kladiem, je, či... Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Ďalej, pán Butikofer v mene zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Zákazníka v pivárni, ktorý celý deň pije na účet podniku a ešte si žiada potom viacej piva, viacej alkoholu. Pomerne, ktorú prijal, prijala táto snemovňa v roku 2009, ktorá nie je uplatňovaná. A namiesto toho, keď počúvam vás a o viac komerčnej obchodnej logiky v rámci fungovania trhu, a to práve mala za cieľ smernica o obstarávaní Namiesto toho, aby sme sa pustili týmto smerom, avšak e, ročne ušetri 25 až 100 miliard eur pre daných poplatníkov. Nalievanie peňazí do takýchto programov nie je odpoveďou, keď tá hodnota, ktorú za tieto peniaze v súčasnosti dostávame, je tak mizerne nízka. poďme cestou hospodárskej súťaži formou fúzií a centralizácie. Je tak veľa e, odvetvových postupov, ktoré by sme mohli e, realizovať, namiesto toho, aby sme len e, mliali, ako som povedal, viac peňazí. Druhá otázka na vás, pane, je, že v tejto snemovni sme prijali viacero pozícií, ktoré sa viažú na niektoré kategórie zbraní, ako zbraní hromadného ničenia, čerpané, urán, a nepoužité a tak ďalej. A tie peniaze, ktoré miniame teraz na obrané účely, chceli by sme, aby sa viazali na jasný prísľub a pozíciu, že nebudú v rozpore s e, súčasne platnými pravidlami a nechceme, aby peniaze napríklad išli do ozbrojených dronov, skôr ako nebude prijatý rámec, ktorý sa bude týkať ich používania. Súhlasíte s takým popísali ako základné východiskové rozhodnutie. Budeme naďalej pokračovať takýmto segmentovaným trhom alebo s takýmito oddelenými segmentovanými zákazníkmi alebo ideme cestou integrovaného trhu. Minimálne za mňa môžem povedať, že by sa mi páčila na, naozaj nám dostať sa k takejto k takémuto cieľu, ako by sme mohli eventuálne posilniť tento aspekt keby ste nám mohli pomôcť eh, pri identifikovaní opatrení, ktoré by nás eh, dostali bližšie k tomuto smeru, ktoré by išli nad rámec len vynakladania prost... Dovolil by som si eh, vystúpiť po česky. Dúfam, že aj pán námestník bude mať z toho radosť, že nemusí počúvať len angličtinu, respektíve francúzštinu. Dobre, teraz k veci. Myslím si, že zásadná otázka, pokiaľ chceme E, realizovať spoločný výskum z oblasti sklárstva a pokiaľ ide o sklárstvo, už počas Prvej republiky pred 100 rokmi začali prijímať spoločné normy. České normy, nemecké normy a tie sa používali potom aj v ďalších krajinách. A v oblasti obraného odvetvia mám dojem, že takéto normy chýbajú. To je teda prvá vec motorov, amerických motorov. Ako budeme pokiaľ táto firma získa nejaké prostriedky, chrániť know-how, aby bolo skutočne pre naše použitie. Pretože je známe, že Spojené štáty čas od času robia také huncúciarskú Spojených štátov, už e, sa nesmie vyvážať na určité trhy. A to je veľký problém. A tým sa dostávam k druhej časti. Základný výskum musí byť rozdelený na niekoľko častí na jednej strane je to základný výskum o materiáloch. Ja sa, opäť mali by sme koordinovať tento základný výskum. Začína to o pancierovaní, o pancierovaní rôznych vozidiel, potom to pokračuje o rôznych eh, materiáloch, eh, pokiaľ ide o rôzne strelné zbranie. A pokračuje to napríklad až eh, pri ochranných pomôckach, ktoré používa aj polícia napríklad. Druhá vec je design, teda technické riešenie, hardware tých zariadení. A tretia vec, software. Čiže máme tu tri veci, do ktorých by sme mali koordinovaným spôsobom vkladať prostriedky, pretože ak každý štát e, bude vyvíjať svoje vlastné pištole, to pomerne zaujímavé úspechy. Ale sú sofistikované veci, napríklad v leteckom priemysle, kde to už nie je tak jednoduché. Napríklad my vyrábame dvere pre Airbus, to je asi najvyššia meta, ktorú sme dosiahli Máme vynikajúce ľahké športové lietadla, máme vynikajúce ultralighty zo, zo, zo krajín mimo Európskej únie. Tam by sme zrejme mali vyvinúť nejaké úsilie. A ešte raz by som zdôraznil tu, to, čo povedal už kolega. Je mimoriadne dôležité, aby tie prostriedky, ktoré nie sú nejakým spôsobom prevratné, aby sa dostali na malé a stredné podniky, aby sme nestali, tak ako to bolo v Spojených štátoch, kde sme neobstáli, e, spoločnosť e, nakoniec skrachovala, to je dobrý príklad toho, ako to nemôže fungovať do budúcna. Ďakujem pekne, kolega. Pán Pasku. Spravodajca stanoviska v mene výboru AFET. Vítajte na výbore ITRE. Ďakujem veľmi pekne. E, chcem len oznámiť, že zajtra budeme hlasovať na AFETE a ja som akorát pracoval na hlasovacom zozname, keď som sa dozvedel, že ste e, čakali na stanovisko od e, výboru zodpovedného za vypracovanie stanoviska, síce SEDE. Viem, že pravdepodobne viete, že sme mali 365 pozmeňujúcich návrhov. E, vypracovali sme 13 kompromisných pozmeňujúcich návrhov, ktoré pokrývajú väčšinu pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené. Tá myšlienka, tá filozofia, na ktorú sa, o ktorú sa opriame, je e, podporiť iniciatívu, nie ju zadusiť. Musíme teda dať do rovnováhy na jednej strane zachovanie takejto línie, strategickej línie, aby iniciatíva teda bola podporená, ale zároveň na druhej strane by sme nemali urobiť nejaký zoznam želaní, nejaký stromček, kde budeme vešať, na ktorý budeme vešať každý jeden pozmeňujúci návrh a tak ďalej. Malo by to byť zrozumiteľné. Preto sme museli nájsť rovnováhu medzi týmito dvoma polmi. Boli pozmeňujúce návrhy, ktoré sa snažili e, zaviesť niektoré úpravy, pravidlá v oblastiach, ktoré nie sú e, predmetom tejto iniciatívy, napríklad vývoz zbraní. Je to predmetom regulácie. Existujú právne úpravy, ktoré sa tohto týkajú. Nemyslím, že by sme mali využívať tieto zadné dvierka na to, aby sme využívali pratné právne úpravy na iné účely ako ten, ktorý sledujeme. Vieme, že ešte stále pretrvá problém, ktorý sa snažíme vyriešiť. A myslím, že viete, že by sa nám zajtra mohlo podariť dosiahnuť dobré riešenie. Okrem toho diskutujeme s tieňovými spravodajcami a poznáme ich stanovisko, konzultovali sme veci spolu a tešíme sa na zajtrajšie hlasovanie na výbore sede. sede. Ďakujem, ďakujem pekne. Kolega Gajer, tiež z výboru AFET. ja. Ja, eh, roky za posledných 10 rokov. 2013-2014 eh, tam sa to trochu zastagnovalo, ale potom sa to opäť zase začalo zvyšovať. Takže ostatné krajiny, ostatné regióny viac eh, financí vynakladajú, či je to výskum, vývoj, nákup produktov a tak ďalej. Ako to E, súvisí s Európou výzbroje, za každým je tam istá, istý ambiciozný prvok moment ambicioznosti, že krajiny si v konečnom sledku chcú e, vytvoriť svoju schopnosť byť aktérom v regióne, chcú si vytvoriť svoje vlastné obranné politiky, e, obranné priemyselné politiky a potom požiadujú požadujú aj technologický transfer. Pokiaľ im pomôžete s týmto vybudovaním, tak ste vítaní a pokiaľ nie, tak nie. Čiže je to za každým aj otázka technologického transferu. Čiže pokiaľ vaša stratégia prežitia závisí od e, exportu, ako to spravíte, pokiaľ tie krajiny, kde exportujete, zároveň sa e, stávajú vašimi rivalmi do budúcna. E, ako to spraviť z hľadiska dlhodobého? Iba vtedy sa to dá spraviť, pokiaľ doma investujete do výskumu, aby ste každým boli lídrom, pokiaľ ide o, tú, o ten eh, hodnotový reťazec. A ako toto robíme? Bože, odpovie je taká, že momentálne to nerobíme. Neinvestujeme do výskumu, do vývoja. Ak to eh, porovnáte s inými eh, krajinami, krajinami tak vidíme viaceré oblastí, kde, alebo viaceré regióny vo svete, kde sa investuje viac ako u nás v Európe práve do výskumu. A potom, keď ide o fragmentáciu trhu, samozrejme, Poprvé súhlasím, že ten trh nefunguje dobre, nefunkčný, aj tá smernica obstarávaní, tá sa snažila to vylepšiť a myslíme si, my na sek- v rámci sektoru, že to bola dobrá smernica, ale jej implementácia tá nebola až taká efektívna, ako by mala byť a preto stále podporujeme efektívnejšiu implementáciu tejto smernice. Lepšia spolupráca by posilnila tú, tú, tú implementáciu a zlepšila fungovanie, ale samozrejme e, to musí e, prichádzať zo strany členských štátov. My nemôžeme mať viac model, modelov helikopter, než koľko máme e, zákazníkov pre helikoptery. Čiže vychádza to v prvom rade od tých samotných zákazníkov. Čiže tá zmena správania musí prísť zo strany tých zákazníkov, tých nakupujúcich. A práve o tomto hovoríme v rámci tom EDIP, pokiaľ máme fragmentovaný trh, a opäť sa vrátim k našemu pôvodnému tvrdeniu, áno, sme konkurencieschopní, ale zároveň som povedal, že čo to znamená konkurencieschopnosť. Znamená to, že môžeme dodávať tie e, požiadavky, ktoré e, ozbrojené zložky v Európe majú na nás, ale vychádza to z toho, aké investície boli vykonané v minulosti. Momentálne sa nič nové nepripravuje, to znamená, že nebudeme zostávať, alebo nebudeme schopní zostať konkurencieschopní do budúcna, pokiaľ nebude žiaden nový program na rozvíjanie novej generácie technológií a navyše e, aj o slušnosti a o schopnosti v rámci ich podnikov prichádzame, pokiaľ takéto programy sa nerozvíjajú. Čiže nejde o to, že by sme e, nechceli stagnovať, my nechceme prichádzať o tieto zručnosti, pretože pokiaľ programy nebudú bežať, tak e, o tieto technológie know-how zručnosti prídeme. My si myslíme, že jedna miliarda, jedna miliarda v tom ďalšom programe, a to je istý stimul pre spoluprácu, ne, nepríde nám to ako nejaká prehnaná e, suma. My nepožadujeme peniaze na to, aby sme rozširovali náš priemysel. Boli by sme veľmi radi, keby vôbec sa nám podarilo poskytovať tie produkty a tie možnosti, ktoré si ozbrojené sily e, požadujú aby sme nezáviseli iba od exportov. To by bolo ideálne, ale samozrejme nie je to dnes realistická e, vízia e, v rámci dnešného trhu. Čo týka EDIP, máme tu mar- e, e, trhu fragmentáciu a toto by bol istý nástroj, ktorý by motivoval lepšiu spoluprácu, aby bola efektívnejšia, aby tam bolo lepšie a viac hodnoty za peniaze, aby na každé euro, ktoré sa vynaloží, tie výsledky boli lepšie. Viacej otázky tu zazneli. E, oprávnenosť alebo eligibility. Myslím si, že príjemcovia musia, byť, e, musia mať sídlo v rámci EÚ, tie aktivity musia sa vykonávať v rámci EÚ, nesmú tam byť žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o tretie krajiny a technologicky, technológie, ktoré sa používajú pre tie aktivity alebo sú generované zo tých aktivít, pokiaľ je to nejaká entita, ktorá je vlastnená zo strany neeurópskej krajiny a potom samozrejme ochrana e, dôvernosti, pokiaľ ide citlivé informácie. E, práva duševného vlastníctva tie musia zostať v rámci EÚ a toto musí byť zaistené zo strany členských štátov. Toto je istý mechanizmus, ktorý treba tam naozaj začleniť. Skade by tie peniaze prišli? Ja si myslím, že to nie je otázka pre nás, eh, kde v rozpočte tie peniaze treba nájsť. Pre nás je dôležitejšie zdôrazniť, že tá miera, pokiaľ chcete stimulovať projekty spolupráce, ktoré sa budú venovať tým hlavným možnostiam alebo teda potrebám v Európskej únii, musíme eh, tam mať dostatočné financie, aby sa to nejako reálne eh, prejavilo. My sa snažíme toto na komisii aj e, spoločne identifikovať a myslím si, že tá 1 miliarda eur do toho dotočného programu je dostatočná na to, aby tento projekt bol, alebo ten proces bol započatý. Ale tieto financie musia byť teda dotočné k tomu, čo už dnes členské štáty investujú. Čiže potom nesmelo byť dôjsť k redukcii zo strany členských štátov, pretože v tom prípade opäť sa to e, vyneguje. to je komerčný trh, bola otázka. Môžeme veľa hovoriť o trhových podmienkach v rámci jednotlivých priemyslov alebo sektorov, ale e, nie je to úplne komerčný trh samozrejme. Na jednej strane vlády sú jediné, ktoré môžu zabezpečiť, že budú kupovať naše produkty a po druhé sú to tie, ktoré môžu nám povedať, či máme možnosť exportu. Pokiaľ si myslíte, že dostanete nejaké povolenie vlády na export, to ešte neznamená, že ste vítaní na celom svete, aby ste tam vaše produkty mohli všade na svete predávať. Možno, že niekde to tam ešte vlády nechcú, keď sa na to pozriete. A to je veľmi zaujímavá vec. Kde jednotlivé krajiny exportujú, do ktorých ďalších krajín, tam je tiež jasne vidieť, aké sú zahraničné vzťahy medzi, medzi jednotlivými krajinami, kto koho podporuje Čiže je to prepojené na zahraničnú politiku. A v tomto zmysle naozaj v obranom priemysle nie sú úplne trhové podmienky alebo komerčné podmienky a preto sa opäť vraciame k tej základnej otázke. Chcete európske ozbrojené sily, ktoré sú dobre vyzbrojené a chcete, aby boli vyzbrojené európskymi dodávateľmi alebo chcete, aby tú výzbroj dodávali Američania alebo Rusi alebo niekto ďalší? To je tá hlavná otázka. Thank you very much. Ďakujem pekne a samozrejme vytváranie pracovných pozícií pracovných miest v našich krajinách. To je ďalšia otázka. Ale som... Zodpovedal všetky tie otázky a keď máte nejaké ďalšie, som k dispozícii, predseda. Ďakujem pekne, ešte stále ste tu s nami, takže v druhej časti možno budete mať aj možnosť sa ujať slova, ale teraz by sme mali prejsť z druhej časti našej diskusie. Teda to sú vedecké inštitúcie a z ich zásob, ktorý je Um, vedeckým pracovníkom v skupine pre výskum a informácie o miery a bezpečnosti. Ale chcel by som vás požiadať, keby ste nehovorili dlhšie ako 10 minút. Ďakujem pekne. Vážené poslanky, nevážení poslanci, ďakujem, že ste ma e, pozvali, aby som tu mohol e, vystúpiť v súvislosti s týmto programom. A budem sa snažiť e, hovoriť nezávislým spôsobom a spomenúť viaceré témy, ktoré sú pre mňa dôležité. Poprvé, myslím, že tento program EDIDP je veľmi pozitívny krok pre európsky obranný sektor, možno dokonca najpozitívnejší za posledné roky hľadiska e, právneho som si istý, že bude plne v súlade s európskymi zmluvami. A potom po tretie, tá práca, ktorá vás čaká, určite bude náročná, dlhodobá a bude potrebné, aby ste boli trpezliví a obozretní. Začneme s tým prvým, čo som povedal. Program EDIDP je naozaj najlepšia vec, ktorá sa za mnohé roky v tom sektore stala a veľmi dlhé roky. E, sú na to dva dôvody. Poprvé, e, tento program spadá e, pod európske autority alebo orgány, to je komisia, alebo inštitúcia komisia a parlament, ktoré ako jediné dokážu dosiahnuť to, aby európsky všeobecný záujem bol dôležitejšie, vplyvnejší ako záujmy členských štátov. Vytvorenie PESCO koncom roku 2017 vytvorilo e, alebo to dokázalo a ukázalo, že členské štáty nie sú vždy seriózne, pokiaľ ide o európsku obranu. E, iba to tak niekedy, povedzme, naznačujú alebo predstierajú, ale realita je trochu iná. E, v skutočnosti nevždy majú záujem o európsku obranu, aj keď o tom tak hovoria. A ja si myslím, že je to preto tak, že nie je možné každý rok e, spoločne vyhodnocovať v rámci programu KART, či tie ciele sú e, splnené, splnené, pokiaľ nie sú ani dobre definované alebo naformulované. A druhý dôvod, prečo e, takto pozitívne vnímam EDIDP, je ten, E, že vychádzajú z toho trhového e, prístupu, pokiaľ ide o obranu. Samozrejme, nie je to úplne ideálny trh, alebo taký ten klasický, typický trh, ale e, pozera sa na tento trh z pohľadu dopytu, nie teda z pohľadu ponuky, tak ako tomu, to bolo, e, tomu bolo v prípade smernice z roku 2009. Čiže e, je tu istý potenciál, potenciál na to, aby tento program bol istým game changerom. Ale naozaj je to iba potenciál zatiaľ. A potom e, tá druhá vec, ktorú som povedal, teda súlad so zmluvami. Ja nechcem, aby sme sa tu teraz dostali do nejakých právnych, právnických argumentov, ale pripravil som eh, právny dokument, eh, právne stanovisko, ktoré som pánovi spravodajcovi aj pánovi predsedovi eh, výboru poskytol a dal som ho takisto aj online, kde som zdôvodnil moju, moje právnické rácio za týmto dokumentom. Ale chcel by som zdôrazniť skutočnosť, že v demokratickej krajine každý, alebo krajina, každý by si mal svoje povinnosti splniť. Politickí aktéry sa nemôžu schovávať za nejakými právnymi stanoviskami, pokiaľ ide o to, či majú konať alebo nemajú konať. Samozrejme, treba, aby ich konzultovali, aby, sa, aby si ich prečítali, aby sa na ne odvolávali, treba, aby hovorili s expertmi a tak ďalej, ale v prvom rade, to je najdôležitejšie, treba konať bez obav. E, pretože ten človek, ktorý rozhoduje o e, práve e, v právnom štáte, to je súdca. Pokiaľ sú tu nejaké otázky, pokiaľ ide o súlad tohto programu s európskymi e, mm, zmluvami, treba sa obratiť na súdny dvor. Ja osobne e, som presvedčený, že viem, ako rozhodnú, ale treba sa obratiť, pokiaľ sú nejaké pochybnosti. E, a teraz tá tretia vec, ktorú som povedal, bude naozaj veľmi veľa trpezlivosti e, potrebnej, pretože sa vytvárajú isté základy nejakého povedzme domu, ktorý uvidí e, svoju realizáciu až o 15 rokov. Za 15 rokov to je, 15 rokov to je obdobie, priemerné obdobie, ktoré Ehm, prejde, odkedy sa e, vykonáva výskum v obrane, až po to obdobie, po ten bod, kedy sa vyprodukujú nejaké nové vojenské kapacity alebo e, produkty. Ehm, je pravda, že niekedy to môže byť 15 rokov, niekedy menej, ale to je taká, povedzme, e, priemerná dĺžka trvania. Čiže treba s týmto časom rátať, s týmto časovým horizontom 15 rokov a preto je veľmi dôležité, aby sme boli trpezliví a aby tie základy tohto domu, tejto stavby boli naozaj pevné a silné. A e, tomu treba, e, ak to chceme dosiahnuť, tak treba zabraniť trom veciam. Po prvé, e, netreba sa príliš sústredovať, teda takto, chybo by bolo, keby sme sa nesústredili na plánovanie obrany. Je potrebné dobre plánovať a orientovať toto plánovanie. E, človek nerobí v takéto oblasti výskum iba kvôli výskumu, ale kvôli tomu, aby boli e, vygenerované nakoniec potrebné technológie a kapacity, ktoré e, potrebujú naše odbrojené zložky, pokiaľ chcú jednotlivým hrozbám čelniť, čeliť. A e, treba byť efektívny, treba mať globálnu stratégiu a primeranú výšku alebo mieru ambície ambicioznosti a e, bolo by dobre k tomuto pripraviť aj tzv. E, túto tzv. bielu e, knihu. Pokiaľ politické ciele, ktoré Európania si dajú, sa nepretavia aj do vojenských cieľov, tak nie je žiadna možnosť dosiahnuť tieto cieľe. Ako povedal už Seneca, e, nie je možné využiť e, pozitívny E, vietor alebo dobrý vietor, ak neviete, kam sa chcete dostať. E, čiže treba naplniť aj ciele e, z Helsing a treba spolupracovať s NATO a pravidelne vykonávať aktivity, ktoré vyplávajú z NATO Defense Planning procesu. Pokiaľ vy neprepojíte výskum a vývoj v obrane s plánovaním obrany, tak budete organizovať e, vlastne ako keby nejaký, nejakú súťaž e, MIS, ako je to v prípade aj PESCO, ktorá skúšnosť skutočnosti nebude slúžiť e, na e, primerané priemyselné a politické ciele. Mali by ste požadovať, aby boli vytvorené isté vzťahy medzi EDIDP a medzi plánmi e, kapacitného rozvoja jednotlivých členských štátov a takisto požadovať od nich, aby tie plány e, boli na prospech celoeurópskeho, celoeurópskej úrovne ambícií. Potom je tu e, druhé riziko a to síce neuvedomiť si, že e, pokiaľ ide o výskum e, v obrane, e, hovoríme v skutočnosti o programoch zbrojenia. Niekedy sa hovorí o rôznych kapacitách a ja by som chcel e, povedať, že je veľmi dôležité, aby členské štáty boli pripravené nakupovať svoje vlastné e, produkty, tak povediac, čo je vec, ktorá nám veľmi chýba v Európskom programe pre výskum v oblasti obrany a bezpečnosti. A potom tretia výzva, e, nájsť tú rovnováhu medzi tým, aby boli zaangažované sektory, priemyselné sektory jednotlivých členských štátov a takisto aj konkurencieschopnosťou, e, ktorá zase hovorí o tom, že treba koncentrovať snaženie alebo tú snahu e, v rámci najvýkonnejších e, priemyslov alebo sektorov, priemyselných sektorov. Tam bude veľmi silné pokušenie pre členské štáty, aby nejaké trhom, ale treba to spraviť inteligentným spôsobom, dosiahnuť tam istú rovnováhu. Pretože pokiaľ bude duplikovať priemyselné kapacity, ktoré už dnes existujú, tak riešenie bude ešte horšie, ako je to dnes ani neznižíte e, fragmentáciu priemyselnej základne. Práve naopak budete fakt, ale každý členský štát môže mať kvalitných odborníkov, kvalitných výskumníkov a títo môžu do takéhoto programu e, prispieť. Na záver by som stručne chcel povedať, že pokiaľ Európska únia dnes veľa hovorí a aj tým problematickým spôsobom o téme obrany, je to práve preto, že sú tu isté výrazné rizika a pokiaľ budeme čakať, eh, tak budete mať negatívne eh, následky. Na Titaniku skupina alebo orchester hral, aj keď už eh, lodi šla ku dnu. Čiže treba sa pozrieť na to realistický výskum v európskej obrane je už oveľa slabší, ako tomu bolo niekedy v minulosti posledná inovácia, taká výrazná inovácia bola ešte v 40. rokoch, pokiaľ ide o radary alebo reakčné e, lietadla. Dnes už v tejto pozícii nie sme a to treba zmeniť. Treba, aby sme boli autonómni, aby sme boli nezávislí. Ide nakoniec o e, našu slobodu, pretože pokiaľ Európa nebude chrániť svojich občanov, občania sa budú pýtať, na čo im Európa je. Ďakujem pekne. Your speech, your... Ďakujem pekne za vaše vystúpenie, za vaše pripomienky a teraz prejdeme k druhému vystúpeniu. Je to Pavlo, ďakujem pekne. Mikrofón pre rečníka. How's this? Okay, so teraz je to už lepšie. 18. som na takomto pan, no, sedím pri takomto paneli medzi samými mužmi a myslím si, že aj tá genderová nerovnováha môže byť e, tiež prejavom určitého rozhodovania v tejto oblasti. Transnárodný inštitút je za sociálnu spravodlivosť. My sme proti militarizmu Európskeho programu rozvoja bezpečnosti a myslím si, že tohto programu sme sa poučili určité lekcie, ktoré nie sú zohľadnené to dostatočne vo vašich prípravách politiky alebo odôvodnenie v politike. Chcel by som tiež uvieť niekoľko dôvodov, o, ktorej, o politike, o ktorej si myslím, že je cynicky zneužívaná e, vojenským priemyslom. Sympatizujem s tým, že EÚ musí symbolicky e, aj prakticky reagovať na Brexit, Trumpa, na e, spojencov NATO a podobne. Ehm, ale som absolútne presvedčený, že zároveň priemyselná obranná e, stratégia EÚ nie je e, to, čím sa dosiahne lepšia EÚ alebo lepšia obranná politika a väčšia bezpečnosť pre občanov EÚ. A ja sa vrátim k tomu, že aj pre niekoho, kto uh, veľmi intenzívne sleduje súčasnú situáciu, pretože sa medzi, bezpeč- medzi, vojen- medzi vojenským a bezpečnostným sa strácajú akoby hranice a EÚ vlastne alebo ten priemysel a technológie na Európsky parlament, eh, to je naozaj eh, veľký a ja mám v podstate, viem, že si predstaviť, aký obrovský, eh, akým obrovským tlakom ste z hľadiska návrhov a tiež eh, si myslím, že tá prípravná aktivita je už aj na ceste, je mi to ľúto. Myslím si, že nemali export, i keď čo to vlastne znamená. Znamená eh, dostať, posunúť eh, zbranie do rúk najbrutálnejších režimov, ktoré máme na planete. Za posledné roky z európskej krajiny pre, predali zbranie za 82 miliard. Čo, čo si o tom myslíte, že nič zlepšiť situáciu Myslím si, že tieto politiky bez toho, aby sa zároveň nesilňoval zároveň aj ten etický kódex o exporte zbraní, ako napríklad aj tu navrhol grecký kolega určitý obmedzenie autonómneho rozhodovania. Takisto ja som aj autonómie, ale myslím si, že väčšina z vás pozná tieto diskusie a už ste aj dospeli k záveru, že kam nás povedie takýto, takáto stratégia, ktorá je pro obranná no, alebo provojenská Takže v tom čase, s tým časom, ktorý mám, mám v dispozícii, sa vám pokúsim programu. Ja som tu v tejto budove bol pred 12 rokmi, keď program vznikol a naozaj e, tam boli, bola, sú, boli tam personality, ktoré spustili tento program bez toho, aby o tom diskutovali s Európskym parlamentom, aby tento o tom nejako rozhodol. Takže dnes je ako keby taký zlepšili demokratickú kontrolu tohto programu za posledných 10 rokov vytvorili sme pracovné skupiny, takisto sme, aby sme zabezpečovali dodržiavanie ustanovení, ktoré sa týkajú ľudských práv, aby sme zabezpečili dostatočne točne vzdelávanie pre pracovníkov EÚ o týchto otázkach, takisto sme zabezpečili celých samotných bezpečnostných projektov a preto to hovorím, to, aby ste vedeli, že ja som naozaj konštruktívnym kritikom európskej politiky v tejto oblasti. Takže prečo sa to dostalo tomto parlamentu v procese, ktorý začal asi pred 15 rokmi. A pripomeňme si argumenty, ktoré ozneli ešte vtedy, tak ako sú aj dnes. Čo potrebuje? Potrebujeme naozaj dotovať e, európsky obranný priemysel, aby sme znižili závislosť od Ameriky a Číny. Zhovorili sme o... Takisto nám bolo povedané, že naše vojenské sily majú nedostatok investícií a tieto investície im to zabezpečia. To, čo potrebujú. Nám tiež hovoria, že treba naozaj dotovať vojenské technológie, ktoré sa potom dostanú do civilného sektoru a budú použité v boji proti terorizmu a budeme podporovať inovácie a podobne. Aj malé všetko pomôže malým a stredným podnikom. Aj, čiže všetko toto z nás my je veľmi e, známe aj dnes, alebo rovnaké aj dnes. A myslím si, že každý z nás v tejto miestnosti vlastne, neviem, či vie poukázať na niektorý inovačný projekt, ktorý prišiel z tých troch miliard eur daňových poplatníkov, ktoré už boli investované. Možno moji kolegovia z, tu na paneli by mohli odpovedať na túto otázku, ale myslím si, že to sú také obrovské objemy a neviem, či to vieme to odôvodniť dôsledné pripomienky a potom rád zodpovedím naše otázky. Keďže keď som začal pracovať v oblasti bezpečnostného programu ešte v roku 2004, ja som mal veľkú obavu z hľadiska oplatňovania e, občianských slobod, e, pretože to boli militarizovaný, bol to militarizovaný prístup bezpečnosti a keď ma teda toto veľmi trápi, ale ešte viac ma trápi to, že celá vec sa prakticky javí ako kolosálne mrhanie peniazmi 3 miliardy, európsk, 3 miliardy eur európskych daňových poplatníkov. Takže e, súhlasím s tými, ktorí hovorili, e, ktorí sú zástupcami e, UK, e, Spojeného kráľovstva, teda krajina, v ktorej ja žijem. Čiže keď bola tu Európska výskumná agentúra, keď tam, pri, tam nič nie je. A takže otázku, ktorú by ste si mali položiť aj vy všetci, je, že prečo je tu bol tento potenciálny, toto obrovské, ten bezpečnostný priemysel, aby si vytvoril agendu pre výskumný program, sa využili programy pre základné dotácie, pre veci, ktoré by robili aj tak. A v tomto kontexte vlastne ani nedošlo k veľkým diskusiám a neboli tu ani dostatočné špecificity toho, že aké tieto obranné programy eh, mali byť vami schválené. Ďalej, po druhé, tiež je absolútny nedostatok demokratickej kontroly. Parlament vonkoncom nebol e, zapojený do určovania tých priorít, neexistoval nejaký mechanizmus kontroly projektu, či splní, či nie to, čo splnil, či dosiahli nejakú inováciu, či priniesli úžitok za peniaze. Nikto nepoložil takúto otázku. Stále počúvame len všaké strednodobé hodnotenia a podobne, ktoré nič nehovoria o tom, že čo sa udialo s peniazmi daňových poplatníkov alebo či sa niečo dosiahlo aj niečo iné než len štatistické výsledky. Tiež je tu Európska sieť pre novú technológiu tiež vlastne to neprešlo, pretože projekty boli riadené priemyslom a nie potrebami. Už všetko toto podľa mňa je výsledkom toho, čo my v Británii hovoríme, že keď nech, nech, nechávame psí chvost riadiť alebo viesť psa. Takže myslím si, že mnohé, mnohí z, z vás teraz ste ovplyvnení, ale myslím si, že priemyslom a veľká právomoc je ponechaná samotnému tamtému priemyslu a nemáte žiadnu možnosť demokratickej kontroly, ktoré by ste mali mať. A toto určite potom nakoniec vedie k premrhaniu v, v peňazí daňových poplatníkov, ktoré by sa mohli oveľa lepšie použiť i niekde inde. A keď by sme požiadali, aby, je tu treba pozrieť sa na skutočne tie odajstné, skutočné potreby samotného e, vojenského komplexu, vojensko-obraného komplexu, e, čo presne potrebujú. Ja viem, že už nemám veľmi času, ale chcel by som dokončiť tým, že namiesto toho, aby sa len dávali peniaze do veľkého hrnca, to nestačí pre zlepšenie európskej obrany a nedonesie vám tie výsledky, ktoré vám boli slúbené. Ďakujem pekne predseda. Nechcel som vás zastaviť vo vašej kritike, e, takže váš e, vystúpenie bolo to najdlhšie, ale chcel by som povedať veľmi pekne ďakujem za, vaš, za vaše rady. Je to naozaj vynikajúce, pretože my sebou naozaj veľmi závažnú diskusiu, nielen v rámci nášho výboru, ale budeme mať e, diskusiu, podmenujúce návrhy a podobne a určite závaž, vezmeme do úvahy seriózne vaše pripomienky aj v pripomienku, ktorá sa týka rodovej rovnosti. A naozaj Áno, pretože je to veľmi dôležitá súčasť našej diskusie. Pani predsednička, pani spravodajkyňa, máte slovo? Ďakujem e, pekne. Ja budem iba veľmi stručná, pokiaľ ide túto tému, pretože je to správa, ktorá je veľmi dôležitá. A myslím si, že každý člen tohto výboru no, zohrá E, rovnako dôležitú úlohu ako aj ja. Ďakujem za kolegov, ktorí vystúpili, pán Moro, pán Ajes. Spýtam sa aj nejakú otázku, ale predtým chcem e, veď pripom... Sú zamýšľané, preto sme túto kapitolu zmluvy aktivovali, ktorá sa teda vzťahuje na PESCO a teda aj vzhľadom na meniacu sa situáciu na Trumpa, bol to predsa Putin, ktorý svojou agresiou v roku 2014 toto začal a on bol jedným z tých nácich motorov toho, že my... E, ďakujem pekne, pán Kochlíček. Pán predseda, vydesenému kolegovi z Nemecka by som chcel povedať, že pokiaľ vie počítať, tak zistí, že štáty Európskej únie vydávajú na zbrojenie na obranný priemysel rádovo viac, ako ten Putin, o ktorom hovorí. A Spojené štáty, že dávajú viac ako polovicu e, celkového rozpočtu, to ide do zbrojárstva po celom svete, to len aby chudák kolega nebol tak vydesený tým, čo diskutujeme. A teraz tým jednotlivým príspevkom. Pán Mauro má pravdu, že Európska únia a opravnenie Európska únia, aby nejaký program eh, z pohľadu vyzbrojenia urobila. A pán Hayes má skutočne pravdu, keď hovorí o tom, že keď sa takýto program spraví, musí byť kontrolovateľný a musíme byť schopní vyhodnotiť, aké z toho prídu výsledky. Bez ohľadu na to, či bol realizovaný nejaký pilotný program alebo nie. A to je asi najdôležitejšie, čo by malo byť obsiahnuté v materiáli, o ktorom hovoril kolega Paška. Pretože ak nejaký program Európska únia rozvíja, tak musí byť jasne stanovené ciele. Musí byť jasné, ako tie ciele a ich dosiahnutie bude kontrolované. Pán Landovský hovoril, že sú isté oblasti, kde asi sú krajiny Európskej únie schopné sa dohodnúť na jednotnom postupe. Môžu to byť e, rôzne veci, ktoré sa týkajú niektorých častí letectva a môžu to byť niektoré časti, ktoré sa týkajú kozmického programu. Je ale treba si uvedomiť, že prakticky každý väčší štát Európskej únie vyvíja vlastné osobné strelné zbranie. Každý štát Európskej únie vyvíja niektoré svoje elektronické veci, či už drony alebo iné veci. A pokiaľ by sa podarilo aspoň niektoré z týchto prác koordinovať a aspoň niektoré súčiastky, ktoré sa doposiaľ dovážajú, nahradiť súčiastkami v rámci Európskej únie, tak potom by ten program mal istú hodnotiteľnú cenu. Súhlasím s pánom Hajsom, že najdôležitejšie z pohľadu zachovania mieru a bezpečnosti našich obyvateľov je mať dobré medzinárodné zmluvy a byť schopný nie zbrojením armád, ale inými mechanizmami zabrániť terorizmu v jeho rozširovaniu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Martin. Ďakujem pekne, budem stručný. Iba chcem našim hostom povedať, že to, čo povedal pán Gabler, to sa týka iba jeho. Ja napríklad e, som smutný, že Británia odchádza, aj keď niekedy možno nám idete na nervy. 14 e, tam je uvedené, že programy má schvalovať komisia a nezávislí experti. Takže to sú tie obavy, o ktorých hovorím. A pán Moro, ten, čo po, to, čo on povedal, a ja s tým súhlasím, sme to my, politici, my máme určiť konkrétne ciele a programy budú priemysel, ktorý by si sám mal tieto ciele určiť. To plne súhlasím s vami samozrejme. Ďakujem. Nám mohli pomôcť tým, že poprosíte pánov, aby sa podelili s nami o ich podklady, poznámky, lebo ja by som 100% financovanie z verejných financií. Musíme vlastniť e, práva duševného vlastníctva a nechceme žiadne dodatočné 100% kryť verejnými financiami a že odvetie bude mať e, práva duševného vlastníctva. Z pohľadu hospodárskej súťaže by ste podporili takúto myšlienku? Obranný priemysel by nebol len e, zastúpený na úrovni koordinačnej rady, pokiaľ ide o Európsky fond pre obranu, ale zároveň aj v súvisí so skutočnosťou, že doposiaľ sme nevideli ešte ustanovenie alebo návrh, ktorý by napríklad voleným členom tejto sne obranu v rámci rozpočtu EÚ. Rád by som vedel, kde presne chce komisia tie prostriedky vynakladať. A ja by som chcel ešte veľa, veľa desaťročí dozadu, že keď niekto bol príliš kritický tak niekto z vašej strany eh, by mu odkázal, ako má byť eh, na našom výbore, eh, pán Alexis, mene komisie, generálne riaditeľstvo Growth. Eura, naspäť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz poprosím rečníkov, pán Mauro. Merci, monsieur le président. Je vais m'efforcer de, de... Ďakujem pekne, zareagujem e, na tie otázky, ktoré tu zazneli Chcem sa tie otázky eh, poďakovať tu na ako on. Zlyhanie programu, pokiaľ ide o výskum v oblasti bezpečnosti. Naozaj treba sa poučiť z našich chyb. V tom plne súhlasím. Ja som pripravoval správu pre parlament v roku 2016 o budúcnosti výskumu v obrane a naozaj som sa pozrel na výskum nebol zaujímavý pre členské štáty, pretože tie členské štáty do toho neboli zapojené. Čiže to trochu reaguje na to, čo povedala pani spravodajkyňa dôvod, prečo e, program výskumu v oblasti obrany a bezpečnosti nebol úspešný, je, že nebol dobre orientované. To sú e, výskum v oblasti obrany a priemysel e, v oblasti obrany. To sú dva odlišné športy, ako futbal a rugby. Keď robíte výskum v oblasti obrany a chcete získavať E, pracovné miesta pre svoje regióny, ako ten bacon, e, getting the bacon home, ako som hovoril v Amerike, tak to ani nerobte. Iba sa tie rozdielových plánov, kapacít, pokiaľ chcete zohrávať pozitívnu úlohu, tak e, tá úloha má byť prinútiť európske inštitúcie, aby vytvorili naozaj takú bielu knihu, aby sa do vojenských cieľov pretavili tie politické ciele, ktoré máme. Aké operácie chceme na e, kyber hrozby z Číny alebo z Ruska, alebo ako reagujeme na hrozby teroristické, ktoré máme v rámci našich krajín. To sú všetko odlišné veci, takže toto treba jasne pomenovať. To je úloha parlamentu, úloha vlády a mm, súvisí to aj s konkurenceschopnosťou. Pán Kaler e, vojenské projekty do rozpočtu tu v parlamente. Bolo to na základe iniciatívy konkrétneho e, poslanca. Členské štáty tak nechcú robiť, sú neochotné. Čiže nerobíme to preto, lebo členské štáty by to takto chceli. Práve, že členské štáty e, nechcú, aby sa do toho. Ja chcem povedať, že tá myšlienka, že kupujeme alebo produkujeme výzbroj podobne ako auta. To vôbec predsa nie je pravda. Človek si nekúpi jadrovú ponorku alebo inú ponorku, tak ako si kúpi napríklad autožnú. No, ja neviem, keď kupujete prilby, alebo kupujete ponožky pre vojakov, alebo teoreticky nejaké nákladné vozidla. Dobre, ale pokiaľ ide o tie ostatné veci, to je veľmi špecifický priemysel a ten vychádza z toho a vôbec existuje preto, lebo štát to požaduje. Prečo nebudete stíhačky vyrábať len pred, predávate nejakému štátu zbranie, tak podporujete daný, daný štát. A pokiaľ kupujete zbranie od niekoho, tak ste závislí od toho štátu. Toto treba pochopiť. A potom tretia vec, úloha parlamentu a komisie, spomenala to pani spravodajkňa, je to veľmi náročná vec, pretože tu ako keby sú to ako keby a potom Európsky obran, obranný fond, ktorý ste teraz spustili. A aká má byť úloha týchto dvoch iniciatív? aký má byť vzťah navzájom. Organizácie, inštitúcie, ktoré k tomuto e, prispievajú, snažiť o dosiahnutie tohto cieľa, pretože bez vás to členské štáty nikdy nespravia. Pokiaľ ide 40 projektov 5 do seba, nie je tam všeobecný európsky záujem a jediný projekt, ktorý zaujíma všetkých 27 e, či 28 členských štátov je Schengen, a sú projekty, ktoré sa týkajú e, NATO, ale nie zahraničnej a obranej politiky. Potom pán Količek Cieľ programu je zo strany komisie. Vy to chcete posilniť ešte e, prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu. Ja to veľmi pozitívne vnímam. To je dobrá vec. Teda strategická autonómia. O tomto tu hovoríme. Čo to je strategická autonómia? Ide o to, aby sme mali kapacitu e, to sú tri prvky. Je to politický prvok, schopnosť príjmať rozhodnutia a vykonávať rozhodnutia. Po druhé, operatný, operatívny alebo operačný e, aspekt, teda máte mať nejaké e, zložky, ozbrojené zložky, ktoré môžu tieto misie vykonávať, e, môžu. A potom pod ten tretí aspekt, tak dnes ste autonómni. Chýba vám autonómia, pretože od niekoho závisíte. Kde investovať peniaze? Tam treba investovať, kde ten e, pakový efekt je najsilnejší. Máme tu štúdiu, ktorá sa pripravuje, ktorá ešte nie je verejná a ktorá hovorí o sektoroch, ktoré by, kde treba pracuje na komisii. Ale osobne si myslím, že pakový efekt je najlepší tam, kde programy spájajú zároveň vysoké náklady a zároveň e, je tam vysoká miera percentuálnej E, percentuálneho prístup e, toho podielu zo strany výskumu a vývoja, čiže ako príklad satelity. Programu na boj proti počítačovej kriminalite, ale kde to zmizlo? Do čoho sme to investovali? Kto vie na to odpovedať? Prečo teraz máme potrebu investovať ešte viac peniazí, bez toho, aby sme vedeli, kde tie peniaze obranný priemysel a jednotlivci a subjekty výskumné inštitúty pre obranu, ktorí naozaj podporujú a slúžia ktorá svojho zloženia pozostáva práve z ľudí z odvetvia obrany a bezpečnosti. A potom oni teda hovoria komisii, akým, akou cestou sa má ukryť tie isté chyby, aj pokiaľ ide o nastavenie tohto programu. A posledná vec, e, príliš sa musí spoliehať na vojenské zdroje NATO alebo Spojených štátov alebo konkrétneho členského štátu ako Spojeného kráľovstva napríklad alebo Francúzska a treba prestať e, s nesprávnymi milnými výkladmi a povedať, že tuto je tá medzera a na to treba hľadať riešenia. Len dať dohromady nejaký balík peňazí a povedať, že vlastne a potom si myslieť, že toto bude najlepšie brániť a obhajovať záujmy daňových poplatníkov, to je pochabosť. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, pekne. E, najskôr chcem poďakovať spravodajkyni, bola veľmi jednoznačná, dostatočne široko to koncipovala a všetkých podstatných bodov sa dotkla. Smernica o ekodizajne vychádza z predpokladu, že funguje a tým pádom je to smernica, ktorá ne, body, ktorých sa dotkla spravodajkynia veľmi stručne, e, správne počiarkla v prvej časti, pr- e, pr- v prvom aspekte nevyhnutnosť riešiť spotrebiteľov. E, je takisto nevyhnutné z pohľadu ekodizajn smernice upresniť, že sú tu dva ciele, čo sa týka obrovských e, množstiev investícií, ktoré musia e, o ktorých musia rozhodovať e, podniky tak, aby tie produkty naplňali tie kritéria, na ktoré sa v súčasnosti sústredujeme. Ďalej, stále veľmi telegrafický vec, ktorá sa týka správneho zavedenia kritérií, ktoré tie kritéria, na ktoré sa v súčasnosti sústredujeme. Ďalej, stále veľmi telegrafický vec, ktorá sa týka správneho zavedenia kritérií, ktorá pozor na e, skutočnosť, že niektoré z týchto kritérií sú kritériami, ktoré e, majú pomerne komplikovanú e, ostatné štáty Európskej únie. Ďakujem pekne. Teraz pán Turmes. Um, thank you. Uh, I think Mr. is... Ďakujem pekne. Myslím si, že pán Kohliček má pravdu, pokiaľ ide o plasty. Teda keď e, nezakážeme rôzne zdroje plastov, tak nikdy ich nebudeme vedieť recyklovať. A myslím si, že to je dobrá pripomienka, aj keď to priamo nesúvisí s tým, touto otázkou. Mám tri otázky na e, o komisiu. Mišel, ďakujem za veľmi dobrú správu. Pokiaľ ide o spojené produkty, ja som počul v Spojených štátoch jednej firmy, že že Dieselgate v autách sa možno, že skoro stane aj v domácich spotrebičoch, pretože keď máte e, pripojenú chladničku a máte aj počítačový čip v chladničke, tak samozrejme môžete tomuto čimu aj po, čipu aj po, určité pokyny počas testu. Takže neviem, súhlas, dohodli ste sa s tými Berkeley, že tie e, pri zariadenia, ktoré sú pripojené či prepojené, e, budú ľahšie zraniteľné, než tie, ktoré nie sú pripojené, pri, pripojené k telefónu alebo k sieti. Ďalej otázka ekodizajnu. To je tiež otázka európskej stratégie pre Európu. A čo robí komisia preto, aby aj o na ostatných miestach vo svete sa prijímali naše normy. Pretože ak my ich príjmeme, tak v určitom zmysle to bude niečo ako napríklad určitá tá prioritná výhoda pre náš eh, priemysel, priemysel. A potom ďalšia vec je, čo má komisia na mysli, čo chcete urobiť eh, s, tou, s tou veľkým prepracovaním eh, smernice o ekodizajne, pretože je to naplánované ešte pre túto komisiu, toto legislatívne obdobie, alebo už to pripravujete po roku 2019, po voľbách v Európskeho parlamentu 2020, jednoducho kedy by ste chceli teda za implementovať predseda. Môžem požiadať zástupcov Európskej komisie, pán Odson, ktorý je tu z generálneho